Dobrý večer. Myslím, že by sme mali začať, lebo čas mm, máme iba do pol desiatej. Takže ide o to, aby sme mohli diskutovať a teda začneme. Prvý, čas, e, prvý bod e, prijatie programu zasadnutia. Predpokladám, že nie sú výhrady, žiadne oznámenia predsedajúceho. Takže vítam pána Wernera Hojera, náš host. Dávam vám slovo. Ďakujem. V prvom rade e, dovolte, aby som privítal pána Hojera z Európskej investičnej banky na dnešnom zasadnutí. Bude to príležitosť hovoriť o úlohe a príspevku banky pri dosahovaní európskych priorit všeobecne, ale aj špecificky v kontexte ekologickej dohody Green Dealu. E, pán Hoyer žiaľ uviazol trošku e, v premávke. O 9.30 žiaľ tlmočníci nás opustia, preto čo najstručnejšie. Poprosím všetkých vystupovať. Pán Hojer dostane slovo na zhruba 7 minút a potom 4 minúty budú e, každému vyhradené Čiže čím dlhšie budete vyhovoriť, tým bude menej času na odpoveď pána Hojera. A ja budem prísny pri tých 4 minútach, pretože inak e, to nestihneme do pol desiatej. Pán Hojer, nech sa páči. Sme radi, že ste medzi nami a tešíme sa na to, čo nám poviete. Ďakujem, pán predseda, vážený prítomný. V prvom rade všetko dobré v novom roku. Prepačte, že meškam, mm, nezvyknem meškať, ale boli sme v Luxembursku, kde mm, skladali slub noví komisári. E, naozaj bola hustá premávka. Chcem sa poďakovať za pozvánku na dnešnú diskusiu. Je to dobrá príležitosť na začiatku roka aj vzhľadom na to, čo nás čaká v kontexte VFR a detaily ohľadne InvestEU. EU a taktiež e, e, všetko, čo súvisí s klímou. E, najskôr sa chcem poďakovať správodajcovi pánovi Komo za správu výročnú, aj za dobrú spoluprácu. Teším sa na ďalšiu spoluprácu, aj to, čo nás čaká s inými v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Ďakujem za podporu Európskej investičnej banke podľa vás sme katalizátorom pre investície, ktoré podporujú európske politiky, tak v EÚ ako aj za hranicami EÚ. To chcem zdôrazniť za hranicami, pretože tá podpora z vašej strany je jediná záruka pre činnosti Európskej investičnej banke mimo EÚ. 60 a viac e, súvisia s klímou Ide teda o dosiahnutie tých klimatických cieľov, na ktorých sa, mm, predpokladám, viac menej zhodneme. Takže e, ide aj o zábezpeku, ktorú poskytujete schválením rozpočtu. Európska investičná banka aj Európsky investičný fond to je pobočka, e, to naozaj je účinné. E, sú to peniaze nedaňovníkov, ale kapitálových trhov a investorov. 17 e, miliard eur kapitálu plus naše rezervy a to, čo poskytujú členské krajiny. V, ako v hotovosti máme iba 17 miliárd a potom ale mm, e, bilancia je oveľa vyššia, e, viac ako 600 e, miliárd, takže naozaj je to jedinečné vo svete. My veľmi účinne využívame európske prostriedky a k tomu prispievate aj vy v Európskom parlamente. My sa potom riadíme usmerneniami Ekologická dohoda Green Deal to je naozaj niečo bezprecedentné a ambiciózne. Ide o klimatickú konkurencieschopnosť a e, kohéziu a je tu aj mechanizmus spravodlivej tranzície a myslím, že komisia to odhalí tu zajtra, takže môžete sa spolahnúť na Európsku banku, aj pokiaľ ide o realizáciu tejto ekologickej dohody. Ja som ochotný tomu venovať e, všetku energiu, pretože je to náš spoločný cieľ a tešíme sa e, na detaily, ktoré sa od komisie dozvieme zajtra. Ako viete, banka použi- ponúka mnohé na e, klimatickom fronte. Možno, že si to nevšetci uvedomujú, ale my sme najväčším akčným fondom za uplynulých 10 rokov minimálne. A e, ideme tu ruka v ruke s Európskou lí- e, úniou. Sme MDB, teda to podporuje konkrétne Parížskú dohodu z roku 2015 a aj rôzne klimatické projekty inde vo svete podporujeme. A je to tiež e, historický moment, pretože banka prestane e, podporovať fosílne palivá, ehm, takže my naozaj chceme investovať e, obrovské prostriedky do klimatických opatrení, to je jedinečné pre nejakú verejnú inštitúciu a musíme vedieť, o čom hovoríme. E, za 10 rokov chceme vyhradiť e, trilión eur. To znamená, že tu bude pákový efekt e, s peniazmi, ktoré poskytnete vy aj iní. Nemáme samozrejme toľko peňazí v našich trezoroch Um, a, ciele sú jasné. E, chceme zvýšiť e, podiel e, financovania. Má to byť percent e, našich prostriedkov do roku 2025 a e, byť v súlade s Parížskou dohodou už v tomto roku. E, je to dôležité, pretože nedáva zmysel venovať 50 do klimatických projektov, keď zvyškom investícií budete konať opačným smerom. A potom chceme pamätať aj, aj na občanov, teda hlavne tých, ktorí majú najmenej prostriedkov, ale aj teda územia, tá, táto obnova môže byť naozaj aj e, dôležitá pre európsku konvergenciu a v tomto parlamente e, môžeme preto spraviť veľa, napríklad podporiť e, ekonomickú regeneráciu Čiže podporujeme eh, spravodlivú tranzíciu pre tie zraniteľné skupiny a nechceme nikoho nechať opomenutého, takže sme eh, ochotní spolupracovať eh, v rámci toho mechanizmu pre spravodlivú tranzíciu, ale tu hovoríme o ambície ambíciách EÚ, čo sa týka klimatických akcií. Takže naozaj mm, musíme čo najviac uplatňovať, nielen vyviať, ale aj uplatňovať nové technológie na s cieľom znížiť e, uhlíkové emisie. Ehm, mm, vlastne mm, Junckerov plán dal, dal podnet na našu spoluprácu, ale naozaj tá spolupráca už trvá viacero desiatok rokov. Myslím, že sú aj konkrétne výsledky a ako povedal e, pán Juncker v júli 2018, e, komisia nie je banka a banka nie je komisia tým chcem povedať, že parlament nás veľmi podporuje, e, zdôrazňuje naše silné stránky a tými je e, konkrétne dosahovať ciele európskej politiky. Keď sme odprezentovali Junckerov plán v roku 2015, tak boli pochybnosti. A to je eufemizmus e, nové investície vo výške 350 miliard za 3 roky E, aj s konkrétnymi rozpočtovými e, zábezpekami e, aj zo strany banky. bolo jasné, že to nebude jednoduché, ale my sme dokázali, že je to možné a takto sme zmenili spôsob využívania verejných prostriedkov a sú aj konkrétne výsledky. A vďaka tomuto Junckerovmu plánu sa zvýšil objem investícií v Európe a e, v roku 2022 sa HDP sa naozaj výrazne zvýšia a budú vytvorené aj mnohé e, pracovné miesta. Čiže investovať do EÚ sa zlepšilo, ale to ozdravenie nie je jednotné ani v krajinách, ani v jednotlivých sektoroch. Napríklad inovácie, e, tu sú mnohé oblasti, kde EÚ zaostáva, takže e, nadchádzajúci viadročný finančný rámec musí byť úspešnejší, takže musíme pokračovať v ambíciách Junckerovho plánu a dúfame, že sa čoskoro e, dosiahne dohoda o VFR Invest EU. Tento program je jedným z najdôležitejších investičných programov. Finančné inštrumenty fungujú iba eh, keď aj zvyšok eh, bude prispôsobený, čiže schopnosť rýchlo reagovať na vývoj trhov a možnosť aj eh, odstrániť nedostatky trhu. Takže Invest EU musí ostať flexibilným programom, aby sa prispôsobil novým realitám. Naďalej máme podporu e, tých, ktorí rozhodujú a aj jednotlivých vlád a to bude kľúčové pre realizáciu InvestEU. A ešte mimo EÚ naše pôsobenie rozvoj okrem klimatickej oblasti. E, teraz sa to väčšinou vidí iba v kontexte migrácie. To určite bude veľkou výzvou v nadchádzajúcich rokoch a bude potrebné naozaj byť ambiciozný pri rozvoji. A pravdou je, že e, Eurobanka umožňuje e, nastaviť normy a ambície e, zo strany EÚ a taktiež pôžičky v oblasti energetiky a klimatická agenda. To všetko vlastne je možné aj vďaka Európskej banke a aj Tomás Vízer povedal, že sa snažíme vyhnúť riziku a e, zameriavame sa aj na rozvoj, ale to závisí od vás. E, a aj rizika podstupujeme iba také, ktoré od nás žiadate. Za viac ako 50 rokov sme podporovali zahraničnú politiku EÚ e, v mnohých krajinách za minimálne prostriedky a sme aktívni po celom svete 43 e, e, krajinách, e, ktoré sú najmenej rozvinuté, pôsobíme z celkovo 59, takže je to zásadné aj pre strategickú autonómiu EÚ. Niekedy sa na to zabúda, takže musí to byť zohľadnené pri európskej politike, či už v Iraku alebo India. To je podľa mňa dôležité povedať. Ak chceme byť lídrom v oblasti klímy aj globálne, tak potrebujeme naozaj silnú Európsku banku. Preto vás žiadam o podporu aj pri e, nadchádzajúcich diskusiách o e, ukazovateľoch. Takže mm, treba vidieť e, naozaj silné stránky Európskej investičnej banky. Dúfam, že sa to odzrkadli aj v našom mandáte pre pôsobenie mimo EÚ, ale mm, zatiaľ toľko, pán predseda, a viac poviem v odpovedi na otázky. Ja som povedal 7 minút, bolo to trošku dlhšie, dúfam, že to dobehneme. Pán Fernández ako prvý 4 minúty. Veľmi pekne ďakujem o EFSI, o Juncker, o Fundo Europeu para e investimentos. Takže veľmi pekne ďakujem. Tieto iniciatívy, ktoré ste spomínali, boli úspešné a ja som veľmi rád, že som sa mohol ako spravodajca zúčastňovať na práci na týchto témach. Zdá sa, že je nejaký problém s tlmočením. OK. Eh, je mi veľkou cťou, že som mohol byť spravodajcom, pokiaľ ide o tento fond. Rád by som sa spýtal, aké sú vaše očakávania, pokiaľ ide o Invest EU. Ako vnímate vašu úlohu, úlohu investičnej banky v rámci tohto fondu. Ja len chcem pripomenúť, že Európsky parlament by rád videl mobilizáciu 700 750 miliard eur. Takže mohli by ste nám predstaviť, ako to vnímate vy, alebo a potom je tu ešte Európsky fond pre spravodlivú transformáciu, teda hovorili sme o 750 miliardách eur v rámci fondu, ale pokiaľ ide o Invest EU, tak tam je 70 záruky od Európskej investičnej banky. Ale aká časť z toho pôjde na mechanizmus pre fond na spravodlivú transformáciu. Pamätajte na to, že tu máme nový ekologický dohovor. Akú percentuálnu čiastku e, zamýšľa investovať vaša banka alebo vyčleniť e, na boj proti klimatickým zmenám? A akú bude investičná banka zohrávať úlohu v, pri novom zelenom dohovore? Ďakujem veľmi pekne. Sorry, I was expecting to Najprv navrhujem, aby sme si zo... Teda, prepačte, čakal som, že viacerí najprv položíte otázku. No už čo sme sa my, respektíve z našich skúseností z Junckerovho plánu by malo byť pretavené do toho, ako budeme postupovať pri investiniu. Teda to, čo fungovalo, si ponecháme a to, čo nefungovalo, by sme mali skorigovať. Keď sa objavila myšlienka Invest EU, tak e, dve hlavné mota boli racionalizácia a zjednodušovanie. A my naozaj, e, a naozaj nabadame k tomu, aby sa to v rámci alebo v duchu týchto dvoch hesiel aj zrealizovalo. Pretože to, čo vidíme na teraz, tomu nenasvedčuje. Invest EU sa koncentruje na kľúčové investičné iniciatívy Európskej únie a my musíme prekonať, a to je zásadné, um, súťaž alebo rozpory medzi cieľmi únie. Napríklad vezmite si kľúčové ciele ako konvergencia, kohézia na jednej strane a inováciu na strane druhej. Je jasne preukázateľné, že ak by bola práca naozaj vykonaná dobre v rámci Junckerovho plánu, ale aj v rámci e, aktivít v spolupráci so Západným Balkánom, tak potom krajiny, ktoré potrebovali presne takúto podporu na pristúpenie k EÚ alebo na iné účely, e, by vstúpili na pole inovácií. Takže mali by sme prestať na to pomýšľať tak, že je to komplikované v každom prípade my e, ideme týmto smerom, takže konver- konvergentnosť, e, konkurencieschopnosť, to sú veci, ktoré, ktorými sa musíme riadiť. Určite by sme mali byť aj technologickým lídrom a nezaostávať. Ďakujem, pani Pereira. Ďalšie 4 minútky. Veľmi pekne ďakujem. Pán Hoer, vítajte medzi nami na pôde nášho výboru. Ja som začala svoju profesionálnu kariéru, kariéru práve na pôde EIB. A pôsobila som na divízii pre kontrolu súladu. Som rada, že ste dnes našim hostom. Rada by som vám položila zo pár otázok. Vy sa transformujete na zelenú banku a následujúce desaťročie by sa malo odvíjať okolo parížskej agendy, dekarbonizácie. Je pravda, že investície do životného prostredia sú, sú naliehavé, potrebujeme ich. A životné prostredie je niečím, čo trápi európskych občanov a všetkým, všetkým nám to leží na srdci. Prednedávnom vaša banka investovala do povedzme iných typov projektov, ale um, teraz hovoríte, že budete investovať do environmentálnych projektov. treba často, často ale tie signály, um, ktoré sa vysielajú, nie sú možno také, aké, my, také, ako by mali byť. Takže ja sa chcem spýtať, pokiaľ ide o, ak, ako vyzerá v súčasnosti diskusia ohľadne zelených dlhoby, dlhopisov, aký je, aký je teda ich, ich dosah na životné prostredie a akú úlohu uh, ako vnímate úlohu investičnej banky, pokiaľ ide o korekciu zlyhaní trhu? Myslíte si, alebo ako by sme mali postupovať v tomto smere? Akým spôsobom by, by mohla rozvojová banka spolupracovať s vašou bankou v prípade ekologického dohovoru a Fondu pre spravodlivú transformáciu? Ďakujem veľmi pekne. Určite si nájdeme novú platformu spolupráce. Tie klimatické otázky sú nesmierne dôležité. Ja som, ja, ja pôsobím v politike už viac ako tri dekády a počas tejto lehoty, počas tohto, tohto obdobia sa odohrali také tri zásadné udalosti. Mm, ja som pôsobila aj vo svojej krajine v rámci politiky. Pamätám si, ako to vyzeralo, keď začala iracká kríza. Pamätám si, čo sa udialo a čo sa dialo vo svete eh, v septembri 2001 a Určite nedávno som sa stretol s nemeckým federálnym prezidentom a chcel poďakovať mládežnickým organizáciám aj za to, že organizovali podujatia, spodné podujatia pri eurovoľbách. A čiže diskutovali sme a diskutovali sme o tom, že skutočne je možné mobilizovať mladú generáciu v mene spoločných eh, vyšších cieľov. Áno, ale je dôležité, on mi povedal, že je dôležité, že dôlež, ešte dôležitejšie je to, že oni budú mobilizovať nás, že jednoducho je to vec, na ktorej sa bude aj ďalej pracovať. Ja si myslím, že klimatické opatrenia by mali byť pretavené do podnikateľských plánov a len tak sa nám naozaj podarí pokročiť. Ja myslím, že sme na správnej ceste. Potrebujeme úzko spolupracovať s národnými rozvojovými bankami, E, pretože len spoločne môžeme k niečomu dospieť. Ak a ak naozaj e, došlo k nejakému zlyhaniu trhu, tak my ako verejné entity musíme do toho vstúpiť. A tam je práve dôležité spolupracovať. Áno, samozrejme, čím, e, kratšia bude, čím kratšie bude vaše vystúpenie, tým viac času bude mať potom pán Hoer na odpoveď na vašu otázku. Takže Pani Hajna Luoma. Som nesmierne rád, že vás medzi nami môžeme privítať dnes večer. A ja mám z EIB svoju, svoje skúsenosti. Bol som pred desiatimi rokmi som bol členom rady guvernérov a musím povedať, že v súčasnosti banka vyzerá úplne inak. Banka zohráva naozaj dôležitú úlohu mm, v rámci stratégie Európskej únie, Green Deal, Junckerov plán. To sú mm, príklady toho, čo hovorím. Zároveň s tým, ako sa rozširuje úloha banky, tak eh, vždy sa pozeráme aj na výsledky a, musí, a, a musíme si byť eh, istí, že skutočne pôjde o, o nové financie. Eh, fi, aby, aby jednoducho peniaze išli tam, kde ich je treba, kde sú povedzme medzery alebo kde došlo zlyhania. Môžete nás ubezpečiť, že financovanie projektov uh, zo strany EIB vrátanie AFS je skutočne dodatočným financovaním a ak je tomu tak, aké kritéria využívate na posudzovanie projektov? A vnímate potrebu lepšieho vyhodnocovania výsledkov plánovaných a dosiahnutých eh, ekonomických cieľov? No a na záver k zmene, úlo- k zmene roli, k zmene úlohy. Naša skupina podporuje to, aby sa EIB stala klimatickou bankou, ale zároveň sa musíme spýtať, či naozaj, či sme si naozaj istí tým, že respektíve či, sme si istí, že i sociálne aspekty budú tvoriť súčasť takejto novej politiky. Do budúcnosti bude samozrejme banka zohrávať dôležité projekty v súvislosti s malými strednými podnikmi, rovnosťou a podobne. A keď, a keď a musíme sa ubezpečiť, že keď dôjde k tej zmene, tak nezabudneme na, na tieto ciele. Áno, to je um, veľmi dôležité, že diskutujeme aj o sociálnych aspektoch, o crowding in, crowding out. Ja som pevne presvedčený, že e, inštitúcie ako EIB by, respektíve by, ak ak súkromný sektor dokáže realizovať niektoré projekty a prácu, tak necháme to na nich. Ale samozrejme, sú tu určité zlyhania, možno, možno nejaké vákuum na trhu, potom môžeme sa na to pozrieť, ale potrebujeme, dobre, ako správne hovoríte, rámec adicionality. Kritéria musia byť jasné, kedy ehm, kedy do toho máme vstúpiť aj my. Je to nesmierne dôležité. Potom, keď sa pozrieme na všetko zbližša, tak vidíme, prečo e, zrazu sa na nás všetci obracajú. Jedinečnou črtou EIB je to, že sme bankou, e, ktorú tvoria aj vedci či inžinieri a dokonca je tam aj menej bankárov než inde. Takže my naozaj, ak vydáme stanovisko alebo ak vydáme poradenské stanovisko, poradenskú pozíciu, tak ide o často vysoko komplikované technologické veci. My máme naozaj interné kapacity na to, aby sme vydali fundované stanovisko. A to sa, a to sa stáva často. Um, teda dopracujeme sa k záveru, ku komplikovanému projektu a potom k nám potom príde za nami súkromný subjekt a opýta sa, či môžeme poskytnúť spolufinancovanie, pretože vieme, že, že je to schodné. Áno, samozrejme, musíme byť veľmi opatrní v tomto ohľade. Ako som na začiatku povedal, nemáme veľa peňazí, máme len 70 tisíc od našich e, akcionárov, Takže, takže určite tie naše zdroje, tie fondy, ktoré v dispozícii, sú obmedzené. A ešte posledná poznámka. Uh, Keďže sme boli úspešní, pokiaľ ide o zelené dlhopisy, ide o hodnotu vo výške 850 miliónov, miliard eur. Plánujeme plánujeme postupovať aj naďalej. Začali sme s, s projektami, ktoré sa týkajú um, ochrany vôd. Budeme pokračovať aj ďalej s ďalšími témami, takže ďakujem veľmi pekne. Pán Šuster? Äh, Ďakujem pekne. Äh, vítam skutočnosť, že EIB sa má stať v podstate äh, bankou pre boj s klimatickými zmenami. Spomínali ste, že 50 investícií má putovať do investícií chrániacich e, klíma. Po akých, podľa akých kritérií budú vylúčené e, e, investície, ktoré sú škodlivé pre klímu? Pôjde tam len o fosílne paliva, alebo napríklad budú sa ďalej podporovať letiska. Ako je to s vecami, ktoré nie sú klimaticky neutrálne? Je potrebné mnoho investícií v oblasti eh, verejnej. Tieto investície majú často veľmi eh, dlhé eh, lehoty, až kým nie sú teda relevantné a vyžadujú si aj vopred dlhé časové lehoty, aby sa pripravili. Ako myslíte, že toto zvládnete v EIB? E a aké opatrenia budú potrebné, pretože týchto investícií je e, veľa. Tieto investície, e, ak uplatníme klasické e, podmienky podnikovej ekonomiky nie sú rentabilné. Čiže ako toto chcete riešiť a budete musieť ísť určite výrazne nad rámec EFSI, pokiaľ ide o veci, ktoré sa tam budú požadovať. A Schopnosť refinancovania EIB záleží samozrejme aj od toho, aký je úverový rating, aby sa teda mohlo zachovať jej rating AAA. Ešte Takže ak e, nebudeme schopní to e, chrániť náležitým spôsobom, tak sa to, tak sa to predraží pre akcionov. Čiže to je kľúčová vec. Pokiaľ ide Takže mnohí, mnohé, e, mnohé štáty nie sú ale trojitým Ačkom. Takže a pokiaľ ide o podporu členských štátov kolaterálnym kapitálom a, to, to, a takýto štát ale musí dosiahnuť trojité A. Teda my sme veľmi prísni v tomto ohľade. No a Zosúladenie s Parížskou dohodou je komplexné. Ja som už predtým o tom hovoril. E, určite, určite musíme vždy overiť, každý projekt z environmentálneho, klimatického pohľadu, ale to neznamená, že sa chceme vrácať do stredoveku. Niekedy rozmýšľame, že potrebujeme lepší systém letísk v Európe napríklad, či potrebujeme eh, či sa potrebujem pozrieť na letiská, ktoré nie sú dostatočne využívané a podobne. Posledná otázka. To súvisí s fosílnymi palivami, ale aj s ďalšími projektmi Musíme sa v tomto ohľade chovať ako komerčná banka. Pretože ak vy ako banka investujete do projektov, ktoré sú na vašej súvahe 30-40 rokov a viete, a viete od začiatku, um, že, to budete, že budete musieť niektoré veci odpísať po 15 rokoch vzhľadom na klimatické záväzky, tak vlastne plánujete straty. A a to sa odrazí aj na vašom rozpočte a vyraďovanie fosílnych palív nie len environmentálny cieľ, ale ide aj o rozumný, ro, rozumné ekonomické opatrenie. Takže ak to neurobi komerčná banka, tak my by sme to takisto nemali robiť. Keď to niekto chce subvencovať, dobre, ale nie peniazmi e, daňových poplatníkov. Ďakujem veľmi pekne. Pán Hosik, ďakujem veľmi pekne. Som rád, že ste prišli medzi nás. Um, ja som pomáhala v rámci jednej mimovládky pred pár rokmi a mm, teraz sa ale situácia zmenila. Vidíme, že EIB sa stala lídrom a chcem sa spýtať, chcem sa spýtať ohľadne takých troch hlavných vecí um, taxonómia, koherentnosť a kapacita. V prvom rade si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa pozreli na to, akým spôsobom poskytuje úvery EIB, akým spôsobom to má dosah na, na, na taxonómiu. Preto rozmýšľam, že do akej miery EIB plánuje aj využívať novú taxonómiu v rámci úverovej politiky a po druhé, otázka politickej koherentnosti. Ja si myslím, vy ste dobre povedali, áno, musíme postupovať koherentne, nemôžeme povedať, že polovica ide na klímu, polovica na niečo iné, ale kde sa dá kedy sa dá anticipovať, že bude možná i úverová politika v iných politikách, ktoré, budú mať vplyv, ktoré majú vplyv na klímu, ako napríklad dopravná politika. A to, mm, Áno, do, doprava má samozrejme vplyv na skleníkové plyny a tak ďalej. To je vec, kde nás čaká ešte, ešte veľa práce v Európe. Máme aj rozsiahly automobilový priemysel. No a na záver otázka kapacity. Ako ste správne poznamenali, EIB má k dispozícii vynikajúcich expertov, ktorí pomáhajú s expertmi. Ja pochádzam zo Strednej Európy a takúto vec môžeme len oceniť. Ja rozmýšľam, čo by sme ako parlament mohli urobiť, aby sme vám pomohli a ako, ako by ste nám vy mohli pomôcť vašou expertízou počas implementačnej fázy. Ide, ide totiž o niečo, čo si myslím, že bolo pre nás veľmi užitočné. Veľmi pekne ďakujem, začnem tou taxonómiou. Potom čo sme, priprav, čo, čo sme prišli v roku 2007 so zelenými dlhopismi a čo, potom, čo nás považovali za, za bláznou a potom, čo to nakoniec bol obrovský úspech, tak sme sa tiež poučili, získali sme skúsenosti a videli sme, že ako, ako môže byť úspešný ten greenwashing, tá, um, tá falošná nejaká ideológia a uh, preto je preto je v našom záujme, aby sme sa ubezpečili, že to, čo je zelené, má aj zelený obsah. Teda, že nepôjde len o nejaké nálepkovanie ekologické, ale že skutočne to bude mať aj na príslušný obsah. My sa chceme ubezpečiť, aby naozaj sme postupovali týmto smerom a aby a chceme sa ubezpečiť, že tieto veci samozrejme budú postupovať správnym smerom nielen v EÚ, ale aj v iných organizáciách, ako napríklad OECD. Potom doprava, vysokorýchlostná doprava, to je kľúčová téma. Viete, Viete, viete, že prebiehajú konzultácie v tomto smere. No a pokiaľ ide o kapacitu našej banky, tá je obmedzená. My my sme e, veľkou multilaterálnou bankou, ale samozrejme obmedzená kapacita znamená, že nie všetko sa e, na, na, na všetkom e, môžeme pracovať. Čo je ale dôležitejšie je to, aby sme získali aj viac z, ne- z eura. A niektoré krajiny, napríklad Strednej a Východnej Európy, sa musia koncentrovať viac ako na rozvojovú kapacitu. Niekedy, niekedy nejde len o chýbanie kapitálu, chýbajúci kapitál a niekedy ide aj o príslušnú expertízu, ktorá je potrebná na rozvoj projektov. Takže pomôžte nám, pomôžte nám posilniť poradenskú um, kapacitu. Určite, určite je to uh, veľmi hodnotný nástroj, ktorý máme v rukách. Nech sa páči. Um, Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že máme túto výmenu e, názorov v tejto dôležitej problematike. E, e, zajtra kolegium eh, komisárov príjme iniciatívu, musíme eh, pochopiť a vedieť, eh, porozumieť tej stratégii pre toľko miliónov eur a tiež 7,5 miliard na rámec kohézie 45, čiže dohromady nejakých 25 miliard. To je jasné. Začali ste e, e, tým, že e, je potrebné ujasniť veci, streamlining urobiť. Ale čo je veľmi dôležité, ako toto posolstvo priniesť priamo spoločnostiam, priamo trhu. A otázka znie, aké eh, aktivity je treba urobiť v rámci eh, mm, orgánov styčných na úrovni jednotlivých eh, krajín. Hovoríme tu o, mnohých nástrojoch, ktoré sú k dispozícii. Keď rozprávam so súkromným sektorom, pociťujem a počul som od nich, že e, musia e, v tejto súvislosti e, naozaj veľké snahy podnikať a bojovať s mnohými prekážkami záujmy jednotlivých aktérov na trhu verejných aj súkromných sú veľké a postradajú Um, postradajú um, mnoho uh, vecí, teda um, program Invest EU, ja som tieňovým spravodajcom, uh, ide potrebné, uh, teda bude potrebné riešiť situáciu v jednotlivých lokalitách situáciu malých a stredných podnikov, situácia na trhu práce. E, e, tá bola riešená aj vo vašej e, správe za rok 2019. Mm, EIB má kľúčovú úlohu v globálnej ekonomii aj pri, pri prechode na digitálnu ekonomiku a riešení tých digitálnych medzier. Budete naďalej pokračovať a poskytovať podporu digitálnej ekonomike, digitálnym zručnostiam, digitálnym digitálnej infraštruktúre. Bude to jedna z priorít a pôjde o, budete teda ponúkať aj zelené e, investície um, aj v rámci e, existujúcich fondov. fondov. Uvedomujete si, že ste veľmi prekročili svoj rečnícky čas, čiže odpoveď pána Ahojra bude asi veľmi krátka. E, dobrý trikanov. No, samozrejme, vidím tieto problémy. Štúdie, ktoré sme uskutočnili, sa zhodujú s tým, čo konštatujú aj iné e, e, výskumy. Čo je dôležité v Európe pre ekonomické aktivity e, z ručnosti a plánovania, vytváranie kapacít. Máme členské štáty, dokonca aj veľmi úspešné, ktoré by chceli robiť viac, ale nedokážu, pretože nemajú naplánované kapacity kapacity pre e, svoju e, infraštruktúru a nevedia využiť finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii. A musíme e, skutočne pokročiť smerom k digitálnemu veku. To je veľmi dôležité. A má to, teda mnohí si myslia, že to má dočinenia len s informačnou technológiou. Nie je tomu tak. Musíme mať dopad aj na malé a stredné podniky. EIB poskytuje veľké financie aj pre malé a stredne veľké podniky. A musíme teda na týchto problémoch pracovať, aby sme prišli s primeranou ponukou pre členské štáty. Budeme robiť všetko, čo je v našich silách. Vždy sa dá teda urobiť aj viac. A myslím, že v ostatných rokoch sa situácia mení a tá naša banka je stále viditeľnejšia a ponúka priamejší prístup pre spotrebiteľov a pre podnikateľov, aby získali informácie, ktoré potrebujú pre svoje podnikanie. Pán Komo. Ďakujem. Pán Hojer, ďakujem za to, že ste medzi nás prišli. Stručne, aby eh, to prešlo aj cez tlmočenie. Takže e, vaša Európa je za e, ekologickú tranzíciu, to potrebuje Európa a celý svet, ale aj tak prosím neostaňme v závoze, pretože podľa mňa nás ešte čaká dlhá cesta predtým, ako budeme môcť povedať, že sme e, premenili Európsky investičnú banku na klimatickú banku taká banka by mala byť úplne transparentná vo svojich činnostiach, hlavne keď e, spravujú rozpočtové riadky nejakí sprostredkovateľia. Vtedy e, klimatická banka bude musieť zaručiť, že fondy, ktoré investuje v EÚ ako aj mimo, e, nebudú financovať projekty, ktoré sú proti ľudským alebo právam alebo právam prírody, čiže mal by tu byť nejaký akčný plán jasný a dôveryhodný. E, otázka je jednoduchá, odpoveď asi nebude taká jednoduchá. Kedy budete môcť odprezentovať takýto konkrétny akčný plán a kedy budete aktualizovať vaše e, sektorálne politiky, hlavne pre pôžičky v oblasti dopravy a teda aj pri transparentnosti. A potom ešte k ľudským právam. E, to chcem zdôrazniť, kedy budete mať e, konzistentnú globálnu stratégiu, hlavne pri e, hrozbách, ktorým čelia obhajcovia ľudských práv. Treba na to vyčleniť e, špecifické prostriedky, teda na špecialistov, ktorí by sa tomuto venovali v rámci vašej banky. Ďakujem pekne. E, naše ambície, pokiaľ ide o, k, e, boj proti klimatickým e, zmenám, sú rovnaké ako všetkých iných inštitúcií na svete. To nie je pre nás nič nové. Sme jedným z najväčších financovateľov už dlhé, dlhé roky a nebolo by to všetko, čo, čo sa deje možné bez podpory EIB. Zaviazali sme sa v Paríži k 25 percentným príspevkom do portfólia banky a teraz sme uh, už 40 dosiahli a do 2025 50 chceme podporovať z našho portfólia. Um, stále to ešte nie je uh, dosť. EIB uh, nebude len bankou podporujúcou boj proti klimatickým zmenám, ale budeme aj bankou, ktorá podporuje malé a stredné podniky, ktorá podporuje kohez kohéziu. E, keď hovoríme o tranzícii, hovoríme o regiónoch, e, ktoré majú veľké problémy, e, keď prídu o fosílne palivá, tento priemysel. Čiže nejde tu teraz len o, energetické zdroje, ale ide tu aj o pracovné miesta. tí ľudia, ktorí pracujú v hnedoholných baniach, potrebujú nejakú náhradu. Čiže toto musí byť komplexný balíček. Samozrejme, klíma tam bude zohrávať kľúčovú rolu. Samozrejme, nezabudneme, že musíme zostať konkurenceschopní v tomto svete, pokiaľ ide o inovácie, o technológie. Musíme e, podporovať e, inklúziu e, a tiež e, zmenu e, politik, napríklad e, preprava, doprava sa stane dôležitou oblasťou. Súhlasím s vami, tie potreby sú skutočne tu nevyhnutné. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo pánovi Gigoldovi. Pán predseda Hojer, najprv by som vám chcel zagratulovať k tomu, čo sa vám podarilo dosiahnuť e, v rámci úverovej politiky EIB aj napriek e, rezistencii e, niektorých členských štátov a ich odporu. Myslím si, že to je dobré, že tu máme väčšiu koherentnosť, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. Zároveň by som sa vás chcel opýtať, E, niečo v súvislosti s e, veľkým článkom vo Financial Times 15. júla 2019, kde sa písalo, e, teda EIB bola nazvaná ako skrytý obor EÚ. EIB je veľkou bankou, má rating AAA a pokiaľ ide o, o teda len 0,1 percent starát e, bolo na e, kumulovaných. Mm, myslím si ale, že to nie je vaša chyba, ako ste povedali uh, vo vašom úvodnom príhovore, že podstupujete tie rizika, o ktoré my vás žiadame. Uh, nie uh, je to limitované na vaše vlastné fondy a kapitály kapitál. Čiže sa chcem eh, opýtať, aby sa teda splnili tieto vyššie očakávania, pokiaľ ide o naplnenie zeleného eh, dílu. Mali eh, by ste mm, byť dokapitalizovaní, mala by EÚ eh, vybaviť EIB vyšším eh, eh, kapitálom, tak aby EIB ľahšie mohla podstupovať tie rizika, ktoré musíme podstupovať, aby sa udiali aj inovácie, pretože inovácie musia prísť a preto potrebujeme aj Európsku rozvojovú banku, ktorá je schopná podstupovať rizika bez toho, že by riskovala AAA rating musíte sa na to pozrieť z technického hľadiska banky, takže my sme sme využili e, naozaj všetky možnosti pri pôžičkách. Je... Nemôžeme použi- po- požičať viac ako 2,5 krát toľko, ako e, máme kapitálu. Už sme skoro na tejto úrovni. Takže e potom treba posúdiť každý jeden projekt z hľadiska rizik, hlavne pri inováciách. Vtedy treba možno, že viac kapitálu a to teda e, zaberie viac toho manevrovacieho priestoru, ktorý máme. Ja som začal pred 8 rokmi pracovať pre Európsku investičnú banku e, a mnohé sa zmenilo ale jednu vec netreba prehliadnúť, keď po, potrebujem, počúvam o veľkých sumách, ktoré by nám mali byť poskytnuté. Prečo nie, ale aj oveľa menej by nám pomohlo, keby okrem tých desiatich miliard eh, by eh, sme mali eh, náraz toho jadrového kapitálu Core Capital. Takže potrebujeme nielen e, kapitál, ale aj e, tie zábezpeky, ktoré poskytujú členské krajiny. Preto e, nebudeme neuko, do nekonečna opakovať, že potrebujeme viac kapitálu. Takže nielen viac e, hotovosti, ale aj e, tých zábezpiek zo strany členských krajín. Takže ďakujem, to som chcel počuť. Pán Zonka teraz. Ďakujem pekne. EIB e, sa zaoberala financovaním investícií, e, životným prostredím, infraštruktúrou, malými strednými podnikmi. Ja sa chcem opýtať, v, tere, v ktorej z týchto oblastí dôjde k nejakej zásadnej zmene. Určite k zásadným zmenám dôjde. A potom financovanie infraštruktúry v oblasti dopravy, cesty, železnice, to je veľmi dôležité pre tie krajiny, ktoré e, pristúpili neskôr do EÚ. Stredná a východná Európa aj financovanie cezhraničných projektov, to sa nám v minulosti osvedčilo, ako to vidíte vy, pán riaditeľ, a potom ten fond pre transformáciu mňa teší záujem aké budú preferencie pre e, konkrétne špecifické regióny, koľko prostriedkov im bude vyčlenených a ktoré regióny by mohli získať podporu v tej prvej etape. Je to veľmi zaujímavé, fascinujúce. Ja by som e, rád na to počul e, presvedčivú odpoveď, ale ešte tam nie sme. Ja som teda bol v Luxemburgu, kde na súdnom eh, dvore skladali slub noví komisári a aj pán Timmermans povedal, že si to ešte musia doladiť, to, čo vám povedia v nadchádzajúcich dňoch. 25 až 30 miliard eur bude eh, poskytnutých v rámci toho mechanizmu spravodlivej tranzície. Eh, potom tam zohrá úlohu aj Invest EU viac ako 40 miliard eur, ale konkrétnejšie čísla spolahlivé nemám. A dôležité je lepšie využívať poradnú e, činnosť banky a viac cezhraničného pôsobenia. Naozaj ma to privádza do zúfalstva e, v niektorých východných krajinách EÚ, ale aj na západnom Balkáne niekedy sú naozaj vynikajúce vzťahy, aj dobré podniky, ale jednoducho nedokážu spolupracovať. Aj na to musíme popracovať. Komisia podľa mňa je veľmi ambiciózna a ak komisia poskytne e, e, to, čo banka potrebuje pre pákový efekt, tak by sme mohli mať obrovský e, vplyv na rôzne oblasti to bude mať rôzny dopad, ale treba zachovať rovnováhu, hlavne v tých krajinách, ktoré sú negatívne dotknuté energetickými e, zmenami a teda klimatickými politikami. Naozaj nikoho netreba opomenúť. Takže zatiaľ je to nevyvážené a e, zatiaľ sa to nevyvažuje. <coughs> Ďakujem. Pán Kus teraz. Ďakujem pekne späť eh, k tomu, kde ste najambicioznejší, pán Hoyer, a síce ku klíme. Vy ste v správe napísali, že zaručuje banka klimatickú neutralitu pôžičiek, úverov. zaujímavá, ako to e, zabezpečujete a klimatická neutralita, ako je zadefinovaná. A tie kritériá, ktoré ste vyvinuli, tie sú empiricky, vedecky podložené alebo sú iba svojvoľné, ako aj tie hraničné eh, hodnoty, ktoré chcete rešpektovať, nové emisné štandardy 550 eh, gramov CO2 na kWh ponovom, ako ste sa dopracovali k týmto číslam a Mám isté pochybnosti o tom, či tieto vaše ciele, ktoré chcete dosiahnuť, aj dosiahnuť môžete, ak nespravíte jednu vec a síce ak nevyužijete jadro, ktoré e, má najmenej emisí CO2, budete podporovať jadrovú energiu pri vašej činnosti poskytovaní úverov, alebo či v, absolútne nie a, a ak, ak teda to neprichádza do úvahy, ako chcete dosiahnuť e, to zníženie ambicióznej emisí CO2. Ďakujem. Áno, je to veľká téma, ktorú ste tu e, e, nakúsli, pretože by sme na to, myslím, potrebovali e, trošku e, odbornejšiu diskusiu. Áno, jadro prichádza do úvahy, ale musíte tu mať politický rámec a tých 550 to teraz už nie je adekvátne, môžeme viac, musíme mať ambicioznejšie ciele 250 napríklad, potom e, budeme vyvíjať nové technológie a ich využívať. Takže je to jednoduché, e, s technológiami dosahovať dobré výsledky, ako s plynom napríklad, zemným plymom, tak e, potom to ani moc nepodnecuje k tomu, aby sme sa odklonili od fosílnych palív. Takže z iného uhla sa na treba na to pozrieť, ako Európa môže byť lídrom pri technológiách, ktoré umožňa takéto, takýto vývoj. E, pretože inak nás zvyšok sveta obehne. Čína keď e, Číňania povedia, že chcú e, e, dosiahnuť v roku 2030 zlom, čo sa týka emisí CO2, ale možno, že to stihnú aj skôr. Takže musíme byť ambicioznejší a neskrývať sa za technologické ťažkosti, ktoré tu samozrejme sú, ale ja vás môžem skontaktovať s našimi odborníkmi, ktorí vám to možno, že e, môžu ozremiť trošku vedeckejšie. Jednoducho musíme byť ambicioznejší. Ďakujem. Pán Živon teraz ako ďalší. Vážený pán predseda, ďakujem za e, vašu prítomnosť aj za odpovede. Dve otázky. Poprvé, Ide o tému, o ktorej sa eh, hovorilo málo. Zelená pre mňa eh, je aj polnohospodárstvo eh, potravinársky priemysel prispieva ku klimatickým zmenám, k zdravotným problémom a k menej úrodnej pôde musíme mať aj e, mokrade, e, zalesnené plochy a živé ploty, pretože to je aj e, niečo, čo zachytáva uhlík. A zmena užívania polnohospodárskej pôdy, to stojí investície, ale aj pokiaľ ide poistenia, hlavne v prvých rokoch. Takže pýtam sa, či vo vašich projektoch chcete prispieť k Eh, financovaniu takejto tranzície polnohospodárstva. Druhá otázka stručnejšie. Eh, sloboda pohybu služieb a tovarov vo svete to prispieva jednoznačne ku klimatickým zmenám a nestačí iba zdaňovať dovoz. To, to nevyrieši tento problém. Um, treba eh, presunúť výrobu, aby to bolo späť v EÚ pri e, rešpektovaní európskych noriem, potom to bude menej znečistujúce a budú aj nižšie emisie CO2. Pýtam sa preto, či chcete prispieť k takémuto návratu e, tovární a výrobných zariadení do EÚ, lebo by to samozrejme bolo pre dobro veci. Áno, treba nad tým rozmýšľať hlavne to, že ide o zbytočné nadmerné emisie. Aj sme za ekologizáciu e, polnohospodárstva, sme aj za alternatívne energetické zdroje, ale keď Juncker povedal v parlamente v júli 2018, že komisia nie je banka a banka nie je komisia, tak e, naozaj tu netreba meniť úlohy, treba e, e, rešpektovať európskych lídrov, aj vás, aj komisiu, pretože stanovujete ciele, ktoré my sa potom snažíme financovať. A potom sa ma pýtate, čo si myslím o jadrovej energii. To je nerelevantné, pretože v konečnom dôsledku potrebujem rozhodnutie môjho riadiaceho e, orgánu s vašou podporou, podporou komisie. Takže takéto politické rozhodnutia musia príjmať politici. A späť k jadru. Snažili sa mať dohodu o jadrovej energii mm, v kontexte e, úverovej politiky banky, ale bol by to v konečnom dôsledku chaos. Takže keď sa pozriete na výsledok toho procesu, tak tam nie je nič, čo by to znemožnilo z hľadiska emisných kritérií, ktoré sme tam vložili. Bolo by aj tak možné e, financovať jadrovú energiu. E, ale nespravili sme to, ani to neplánujeme, takže naozaj e, treba to odpojiť od nejakých politických úvah. Potom presun výroby späť do EÚ to je niečo, o čom sa dá hovoriť, ale treba to vidieť aj v kontexte rozvojových politík a možno, že tam vlak ide práve presne opačným smerom. Ďakujem pekne, pán Papa Dimulis teraz. Ďakujem pekne. Čo ste povedali o tom, že z EIB sa stane klimatická banka. To znie pekne. A počuli sme aj komisiu, ktorá pekne hovorila o ekologickej dohode Green Deal. Ale pred chvíľočkou ste povedali, že ešte stále čakáte na jedno objasnenie e, zo strany komisie a rady v politickej oblasti a preto sa pýtam, ste teda s týmito inštitúciami v kontakte a preto sa pýtam, kedy si myslíte, že sa to objasní, tak ako si to predstavujete, aby ste, ako, aby ste sa mohli posunúť vpred s vašim plánom. Rada totiž to zatiaľ nesúhlasí s Európskou komisiou. Ako teda? Aké sú to sumy? A ako tieto sumy chcete ochrániť od eh, E, falošných ekologických politík, tzv. greenwashing. A sociálny rozmer. Spravodlivá tranzícia, nikoho neopomenúť. Tento fond je teda nástrojom, ale je adekvátny. Môžeme tam zahrnúť aj Invest EU 45 miliard. Stačí to na spravodlivú tranzíciu alebo by z týchto e, snách e, v klimatickej oblasti znamenalo ešte viac nerovností vo svete. Povedali ste tiež, že by ste chceli e, viac zábezpiek zo strany členských krajín. E, budete o to žiadať? Európsky parlament o to môže žiadať, ale vy ste pra, predsa len v kontakte priamo s politikmi. E, žiadali ste ich o to? Thank you very much for these questions. Uh... Veľmi pekne ďakujem za tieto otázky. Myslím si, by sme, by sme mali určite mm, oceniť komisiu, respektíve pochopiť, že nová komisia je tu len pár týždňov, otvorili úplne nové okno, tak povediac a teraz musia pracovať na tejto téme. Pani Forde Laen um, indikovala, ako budú vyzerať tie jednotlivé objemové ciele, ale samozrejme ďalšia čaká nás ešte ďalšia práca. Ja si osobne myslím, že sme na dobrej ceste a že sa tam pomaly presúvame ak politi- európske politickí lídry povedia, e, ako chcú postupovať a, akým, a ak, ak, alebo ak nám odkryjú svoje plány, ako budeme môcť multiplikovať to, čo, to na čom bude pracovať komisia, pokiaľ ide o ten greenwashing, o tú nejakú falošnú propagandu ekologickú. Nuž, no um, na, tie kritériá, ak má byť niečo ekologické, musia byť jasné. Nedá sa len zafarbiť nejaký biely papier na zeleno a povedať, že to je zelený dlhopis. Takže princípy, um, alebo respektíve skupina, ktorá sa zaoberala eh, zelenými dlhopismi, pripravila jasný súbor kritérií a každý vo svete už tieto kritériá náplňa. My sa ich tiež musíme pridržať a musíme, musíme nastojiť na dodržiavaní jednotlivých, jednotlivých opatrení. Aj investori musia mať voči nám určitú dôveru. Preto, ten green, preto sa musíme naliehavo zbaviť toho greenwashingu. Či 35 miliard stačí? Dobre, ak máte viac, ja sa poteším, ale môžeme sa obrátiť na guvernérov a mm, povedať, že by sme potrebovali viac, ale môžeme povedať aj to, že nepoviem, že chcem čo najviac hotovosti, skôr by som povedal, že možno, že by bolo dobré, keby ste na seba prevzali um, väčšiu zodpovednosť. Vtedy, vtedy by sa nám napríklad podarilo uh, znásobiť tých 45 miliard eur, ktoré sa predpokladajú na fond pre spravodlivú tranzíciu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz tu máme, máme už len maličko času. Takže spontánna rozpráva, poprosím, aby ste, držali, aby ste sa pridržali rečníckého času. Na dve minúty, pán Kuzmiuk. Už nie je. Áno, veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa len chcel spýtať veľmi stručne, pán Hojer, k plynu, novej energetike. Vy ste hovorili o postupňom vyraďovaní a o príslušných projektoch v súvislosti s fosilnými palivami. Ja viem, že to súvisí viac s uhlím, ale ja sa pýtam, kde v tom figuruje plyn, energia, ktorá pochádza z plynu, bola nedávno uznaná e, za ekologickú energiu, za zelenú energiu. Takže ako, to, ako bude banka k tomu pristupovať? Presúvame sa od financovania projektov v súvislosti s fosilnými palivami, to je jasné, ale zároveň sme povedali, že tie projekty, ktoré sa pripravujú, tam, tam, tam samozrejme bude aj e, e, dĺžka preskúmania. Uh, natural gas or liquid with old coal fired stations